So, dear colleagues, we're going to... Takže kolegovia, začneme. Keďže máme dosť, ver, dosť veľa hlasovania. Takže ďakujem všetkým, ktorí ste prišli na náš prvý bod programu s prítomnosťou komisára Kinga. Začnem s obvyklými oznámeniami predsedu. Schválenie programu. Toto je posledné zasadanie výboru LIBE v tomto roku. Zdá sa to nie je až také posledné, keďže ešte nás čakajú 3 hodiny a je dlhé hlasovanie. Ďakujem. Chcem vám poprieť všetkým a šťastný nový rok 2019. A Viem, že všetci ste asi trochu nahnevaní, že nás čaká dlhé hlasovanie. Takže máme tu pár zmien. Bod 13. Hlasovanie o návrhu správy ohľadom vyšetrovaní zo strany agentúry OLAF v súvislosti s úradom verejného prokurátora a účinnosťou vyšetrovaní OLAF. Ten bol posunutý. a body 5 a 6 prídu po hlasovaní. Taktiež chceme schváliť zápisnicu z 10. septembra 2018 a z 11. decembra 2017. Pokiaľ sú námietky, tak e, je schválená. Tlmočenie okrem e, češtiny, galčiny, švečtiny, dančiny, e, chorvačtiny, malčtiny a rumunčiny, ešte holandčiny. A taktiež tu mám známenie. Možno niektorí viete, že som posval rakúske predsedníctvo, aby na Libe predstavili výsledky svojho predsedníctva, ale bohužiaľ my sme na konci mali čas na konci novembra a v decembri, ale nikto z ministrov nebol v dispozícii. A navrhli nám, že nám pošlu administratívneho úradníka, takže ten bod som zrušil. Dnes sa medzi 19.50 a 21.20 bude hlasovať. Dúfam, že to urobíme trochu rýchlejšie než naplánované, ale zatiaľ to teda naplánované takto. Dobre. Takže teraz môžeme už s radosťou prejsť k bodu 4. Dialóg s komisárom Kingom ohľadom spolupráce so Západným Balkánom v oblasti bezpečnosti a chcem tu Juliana srdečne privítať. Chodí k nám pravidelne, za to sme mu vďační. Ďakujeme za to, že ste k dispozícii pre dnešnú diskusiu v súvislosti so Západným Balkánom. Koordinátor Libe podporujú tento bezpečnostný dialog, chcú, aby sa konal dvakrát za rok a vždy sa sústredíme na konkrétne témy. Minulé sme hovorili o prime a o otázkach súvisiacich s PNR a dnes budeme diskutovať o spolupráci so Západným Balkánom v oblasti bezpečnosti. Rozoslali sme dokument komisie na túto tému a kolegovia, ktorí sa špecializujú na túto tému, viete, že posilnenie spolupráci s Západným Balkánom je veľmi dôležitou úlohou v súvislosti s organizovaným zločinom, bojom proti terorizmu, s otázkami súvisiacimi s ochranou údajov, v kontexte rozhovorov o budúcom pristúpení týchto krajín do EÚ. Takže ako kolegovia viete, je to priorita pre mnohé politické skupiny, takže som veľmi rád, že môžem teraz dať slovo komisárovi Kingovi na 15 minút a potom sa teším na diskusiu po vašom prihovore. Prosím, Julian. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem, že ste ma opäť pozvali. A za to, že ste vybrali túto dôležitú tému. Ja by som rád trochu pohovoril o celkom obrázku o spoločných výzvach, ktorým čelíme spoločne s partnermi na Západnom Balkáne a taktiež chcem hovoriť teda o kľúčových aspektoch Vieme, že bezpečnostná situácia na Západnom Balkáne je skutočne problematická, ale taktiež má priamy dopad na našu bezpečnosť v EÚ. A máme teda skutočne veľa spoločných záujmov, chceme riešiť tieto výzvy a určite bude lepšie exportovať stabilitu a bezpečnosť, než riskovať, že sa bude importovať nestabilita a nestála situácia, nebezpečenstvo. Naša spolupráca je dobrá, ale napriek tomu sú tu určité výzvy. Siete organizované zločinu na Západnom Balkáne sú e, v EÚ veľmi aktívne. Je tam džihadistický terorizmus, kybernetické zločiny, strategické dezinformácie. Toto je taktiež v tomto regióne veľmi prítomné. Čo sa týka sietí organizované zločiny, tie sa často sústredujú na e, strelné zbranie, opašovanie ľudských bytostí. Čo sa týka albánskych sietí, tak tieto sú aktívne, napríklad čo sa týka majetkovej trestnej činnosti, útokov na bankomaty a ďalších typov krádeží. Taktiež Albánsko je dôležitým cieľom pre ukradnuté vozidlá z EÚ a taktiež hlavne odtiaľ pochádza drogy, ktoré sú potom pašované do EÚ. Taktiež produkcia syntetických drog v balkánskom regióne mm, je predovšetkým v Srbsku, ďalej Čierna hora exportuje E, kokain, ktorý prichádza loďou zo z Južnej Ameriky a ďalej letecky ho potom importujú do EÚ. Čo sa týka terorizmu, tak e, Europol odhaduje, že západní, že zahraniční bojovníci a ich e, rodinní príslušníci, ktorí odišli zo západného Balkánu do džihadistických vojen, že ich je až tisíc a niektorí z nich sa už aj vrátili. A títo navrátilci na západnom Balkáne ale aj u nás v EÚ sú hrozbou. Na Západnom Balkáne sú hrozbou pre celý región, aj za jeho hranicami, pretože môžu šíriť náboženskú radikalizáciu vo väzeniach alebo v niektorých prípadoch, pretože dostali relatívne malé tresty a potom boli rýchlo prepustení z väzenia a v niektorých prípadoch tam nie je dostatočné monitorovanie alebo kroky, opatrenia na zabranenie ich ďalšiemu vplyvu čo sa týka e, ďalšej e, ideológie, tak tam máme salafizmus, ktorý sa šíri v tomto regióne. Čo sa týka prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, Bosna, Hercegovina je v súčasnosti na zozname EÚ vysoko rizikových tretich krajín a Srbsko je taktiež zo strany FATF na príslušnom zozname. Albánsko je taktiež pozorované e, z FATF a možno v roku 2020 taktiež bude pridané na zoznam. Čo sa týka strelných zbraní, tak e, keďže nedávno bola v tomto regióne vojna, tak e, v podstate je tam obehu veľa zbraní je to pol milióna až 1,6 milióna domácností v tomto regióne, ktoré majú takú, takéto strelné zbranie a ďalej to súvisia s pašovaním týchto zbraní. Mm, odhaduje sa, že v Srbsku je 220 tisíc ilegálnych strelných zbraní. Bosna Hercegovina má najväčšiu mieru alebo najväčší počet strelných, e, nezákonných strelných zbraní na 100 osôb v tomto regióne a taktiež e, Macedónsko. V Macedónsku je aktívne pašovanie strelných zbraní. Čo sa týka kybernetickej kriminality, tam to exponenciálne taktiež rastie v priebehu posledných rokov. Je tam zvyčená intenzita, e, frekvencia, aj e, v podstate prepracovanosť týchto zločinov. A eskalácia súvisí, predovšetkým obávam sa, s hackermi, ktorí sú e, financovaní z Ruska a snažili sa napríklad v roku 2017 zasiahnuť a zabrániť pristúpeniu e, Macedónska do NATO a taktiež pristúpeniu do EÚ. Čo sa týka e, legislatívy, štruktúry, kapacít a medzištitucionálnej reakcie v tomto regióne. Tam sa to predpokladá, že to na dosť nízkej úrovni. A okrem toho pokiaľ v spoločnosti je dosť nízka miera sociálnej súdržnosti a dôvery, tak takéto aktivity e, tam začnú e, prekvitať. Taktiež sa tam šíri ďalšia nacionalistická politika, ktorá narúša súdržnosť spoločnosti. Európska únia urobila viacero krokov, aby posilnila spoluprácu a našu podporu e, našim partnerom v tejto oblasti. Taktiež sme podpísali spoločný akčný plán ohľadom boja proti terorizmu na Západnom Balkáne. Toto je veľmi dôležitý krok e, v rámci našej spolupráce. Spoločný akčný plán nadvezuje na stratégiu na Západnom Balkáne a taktiež na vyhlásenie zo Sofie zo 17. mája. A taktiež sú tam uvedené určité ciele na prevenciu radikalizácie, boja proti terorizmu, účinnú výmenu informácií, boja proti financovaniu terorizmu a taktiež ochrany občanov a infraštruktúry. Komisia už podporuje partnerov Západného Balkánu tým, že sa vytvoril, vytvoril úrad národného koordinátora, ktorý má na starosť boj proti e, násilnému extrémizmu. A v podstate okrem Srbska všetky krajiny tohto regiónu majú už takýto úrad koordinátora. Vytvára sa tam regionálna sieť e, boja proti násilnému extrémizmu. Komisia tam financuje projekty, tak aby sme poskytovali tento región v rámci boja proti e, radikalizácii, podporujeme prevenciu. Toto sa financuje z nástroja, z predpristupého nástroja. A taktiež máme projekt, e, ktorý pomáha preložiť príručku pre boj v tejto oblasti do regionálnych jazykov. Taktiež sme v tomto regióne organizovali veľa workshopov, konferenciu 4. apríla v Sofii ohľadom toho, ako sa postaviť navrátilým zahraničným bojovníkom. Čo sa týka boja proti radikalizácii online, tak Albánsko, Bosna, Hercegovina, Srbsko spolupracujú čo sa týka identifikácie teroristického obsahu na internete a následného odstránenia. Podporujeme tento región, aby lepšie bojoval proti organizovanej zločinu a toto je zásadné pre ich bezpečnosť aj pre našu vlastnú, pretože predovšetkým teroristi hľadajú eh, finančné zdroje a tieto môžu dostať napríklad z predaja strelných zbraní alebo eh, z rôznych eh, sietí organizovaného zločinu. A na Berlínsk- na mm, samite e, v Londýne e, sme schválili plán v súvislosti s e, zabranením predaja, predaju strelných zbraní. Načrtli sme si jasné ciele, taktiež máme akčný plán ohľadom strelných zbraní, ktorý momentálne komisia reviduje a taktiež vypracujeme správu ohľadom nedorešených otázok v roku 2019. Čo týka spoločných krokov na Západnom Balkáne, tak taktiež Europol združuje orgány presadzovania práva e, členských štátov a taktiež e, ďalšie agentúry, ktoré spolupracujú v tejto oblasti. Taktiež chceme stanoviť v každej krajine kontaktné miesto pre otázky súvisiace so strannými zbraniami, bude tam spolupráca s Europolom, Dialóg so Západným Balkónom o drogách sa e, konal v apríli. Taktiež podporujeme spoluprácu s agentúrou MCDDA, aby sa zlepšil systém výmeny informácií a zbierania údajov. Čo sa týka kybernetickej kriminality, tak sú to bilaterálne dohody medzi oddelením pre boj proti kybernetickej zločnosti Europolu a krajinami regiónu. Taktiež tu máme projekt na podporu týchto opatrení. EÚ podporuje Macedónsko a Kosovo, aby posilnili svoju odolnosť prostredníctvom prijatia stratégií v tejto oblasti. Taktiež máme týmy, národné týmy pre e, počítačové, pre počítačovú trestnú činnosť. Komisia taktiež naďalej bude podporovať regionálny program, ktorý má za cieľ E, sa zameriava na ilegálne zisky z takejto trestnej činnosti. Taktiež chceme mať koherentnú stratégiu pre boj proti kybernetickej trestnej činnosti, ktorú musíme implementovať a taktiež to musí byť v súlade s našim vlastným e, rámcom, legislatívnym rámcom. A čo sa týka dezinformácií, ESVČ e, vytvorila Task Force pre otázky e, Západného Balkánu v tejto e, oblasti, možno to poznáte, preto, preto aby sme šírili e, fakty o Európskej únii, taktiež sa môžete informovať o tom toho, ako rôzne iniciatívy sa v tomto regióne využívajú. Čo sa týka boja proti financovaniu terorizmu, financujeme regionálne projekty ohľadom finančných vyšetrovaní e, súvislosti, súčinnosti napríklad s CEPOLom, aby sme vedeli, ako to vyzerá s kapacitami pre financovanie terorizmu vo vých, v juhovýchodnej Európe. Taktiež e, chceme schváliť posilnený rámec e, pre boj proti financovaniu terorizmu. Čo sa týka spolupráce medzi našimi agentúrami v tomto regióne, toto je z našich kľúčových nástrojov, Europol, Eurojust, CEPOL, e, Európska pohraničná pobrežná stráž, spolupráca členských štátov s partnermi na Západnom Balkáne. Toto sú zásadné prvky našej spoločnej reakcie na tieto bezpečnostné hrozby. Europol hrá stále väčšiu úlohu v tomto regióne a má operatívne dohody o spolupráci s Albánskom, s Bosnou Hercegovinou, s Macedónskou, Černohorou a e, Srbskom. Sú tam styči dôstojníci, ktorí majú podporovať multilaterálnu bilaterálnu spoluprácu a členské štáty s členskými štátmi, Europolom a ďalšími tretími krajinami. Kosovo je kľúčovým partnerom pre e, formalizáciu našej spolupráce. Máme dvoch dôstojných dôstojníkov, ktorí budú vyslaní do Albánska a do Srbska. Taktiež musí byť menovaný úradník zo strany Bosny a Hercegoviny. Čo týka Eurojustu, máme tam dohody o spolupráci, e, ktoré fungujú s Macedónskom a s Čiernou horou. Nedávno tieto krajiny menovali e, taktiež styčných prokurátorov pre spoluprácu s Eurojustom v Tyrane 5. oktobra už sme sa dohodli, ale naďalej rozhodnutie nestúpilo do platnosti. Čo sa týka e, pobrežnej a pohraničnej straže, tá komisia dokončila rokovania ohľadom e, štatutnej dohody medzi Európskou úniou a Srbskom, Macedónskom a Albánskom. Dohoda s Albánskou bude, bola podpísaná v októbri, ďalšie budú podpísané čoskoro. Čo sa týka Bosnej Hercegoviny, tam na technické úrovni už dokon, sme dokončili rokovania a teraz e, vytvoríme e, v podstate miesto výradného, výkonného úradníka. Toto je súčasť našich spoločných cieľov posilniť bezpečnosť na hraniciach. Komisia taktiež e, spája národné koordinačné centra, čo sa týka E, celkového riadenia Európskej pobrežnej a pohraničnej stráže. Máme plne e, fungujúce centrum v Kosove, taktiež sme vytvorili určité štruktúry v Macedónsku, máme tam twinningový projekt so Srbskom, tam prebiehajú prípravy a plánuje sa prepojenie týchto centier v roku 2020. Čo sa týka CEPOL, našej školiacej agentúry, tam taktiež sú určité Ehm, určite je tam určitá spolupráca s partnermi na Západnom Balkáne. Ehm, oni môžu vysielať svojich ľudí, aby sa zúčastňovali na školeniach CEPOLu. Máme ehm, každoročný pracovný plán, aby sme mohli realizovať tieto ciele. No a na záver chcem povedať, že ako vidíte z tohto veľmi stručného prehľadu, naša spolupráca s krajinami Západného Balkánu a naša podpora týchto krajín, čo sa týka organizovaného zločinu, terorizmu a kybernetickej hrozby bola posilnená v priebehu posledného obdobia. Dosiahli sme toho už veľa. Ale samozrejme je to e, dvojsmerná ulica. A západobalkánske úrady a naši partnery v tejto oblasti taktiež sa musia aktívne zapojiť do tohto procesu, tak aby sme splnili spoločné ciele, e, ktorými je predovšetkým navýšenie bezpečnosti v tomto regióne a myslím si, že pokiaľ chceme riešiť tieto spoločné bezpečnostné hrozby, tak sa nám to najlepšie podarí spolu. A je dôležité spojiť svoje úsilie, naďalej pokračovať a treba zaručiť, aby spoločný akčný plán sa rýchlo implementoval zo vo všetkých e, krajinách Západného Balkánu, prípad po prípade, a tak to budeme ďalej postupovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Kolegovia, sú snad nejaké otázky? Natália, nech sa páči. Takže začneme s Robertou. Roberta Mecola, ďakujem pekne, pán komisár, ďakujem pekne že ste si našli čas. Štrasburský pondelok, prišli ste do Libe medzi nás, aby ste hovorili o týchto témach. Ďakujem pekne, že ste prišli do nášho výboru. A my sa venujeme skutočne s veľkou vervou týmto témam. Sofijský summit medzi predstaviteľmi krajín Západného Balkánu a Európskej únie predsedova vlád posilnia spoluprácu, pokiaľ ide o boj proti extrémizmu a pri navracaniu. Aj takisto pokiaľ ide o otázky navracania zahraničných bojovníkov. Je to dôležité v tejto téme. Takisto treba pokračovať v tejto spolupráci bojovať proti organizovanej kriminalite, migrácii a ochrane hraníc. Koncom novembra parlament potvrdil cestovnú mapu, tým prijala sa Európska výročná správa ohľadne spomínaných krajín. Ale musí sa urobiť ešte oveľa viac, hoci je jasné, že prosperujúci západný Balkán znamená aj stabilnú Európsku úniu. Našou hlavnou prioritou musí byť ochrana právneho štátu, bojovať proti organizovanej kriminalite, korupcii, to je priorita pre našu skupinu, pretože Západný Balkán musí byť našim kľúčovým partnerom, pokiaľ ide boj proti terorizmu a organizovanej kriminalite. Spomenuli ste, pán komisár, cestovnú mapu o zbraniach, ktorá bola prijatá v Londýne. Zaujímalo by ma, či by ste nám vedeli dať detaily pokiaľ ide o tie cieľové štáty týkajúce sa tieto kriminalite, pokiaľ ide o balkánske krajiny, ak sa zbranie presúva do EÚ. Pred pár týždňami sme navštívili Guardia di Financa v Ríme a tam nám bolo povedané, že v súčasnosti je veľká hrozba a kriminálne aktivity ohľadne drog, ktoré sa pašujú z Albánska do EÚ. Chcela by som vedieť, či máte detaily, že kto je kľúčový klient, kam tie drogy idú, alebo či existuje sieť, ktorá presahuje interné hranice, šengenské hranice a či sa očakáva, že by tu boli nejaké konkrétne výsledky ohľadne tejto cestovnej mapy o pašovaní drog a predaji zbraní. Ďakujem. Ďakujem pekne, Roberta. Pán Bony. Ďakujem pekne, pán komisár, za vašu prezentáciu. Ďakujem pekne za vaše úsilie v snahe vytvoriť spoluprácu medzi Európskou úniou a krajinami Západného Balkánu. Mám tri otázky. Prvá sa týka vášho hodnotenia, hodnotenia budúcnosti Západného Balkánu. Je to teritorium, kde rastú obavy, hrozby, multidimenzionálne hrozby týkajúce sa strelných zbraní, prania špinavých peňazí, organizovanej kriminality, obchodovania s drogami a tak ďalej a tak ďalej. Keď sa pozrieme na niektoré údaje a dôkazy, tak je jasné a zrejme, že by to mohlo byť to najnebezpečnejšie miesto, pre európske hranice, je to blízo Európskej únie. A druhá otázka sa týka vášho hodnotenia, že ruská moc a vplyv, nehovorím tu o politických otázkach, nehovorím o vláde, hovorím o organizovanej kriminalite, o tom, ako teda hodnotíme túto situáciu v kontexte Západného Balkánu. A posledná otázka sa týka kybernetickej bezpečnosti. Spomenuli ste smernicu o bezpečnosti sieti. Je tu možnosť posilnenej spolupráce, využívať ENISu a využívať kontakty s predstaviteľmi niektorých západných, krajín Západného Balkánu, ale nebolo to celkom jasné, že či tu boli prizvaní títo predstavitelia NATO aby tu bola stabilná priebežná spolupráca. Ako to vnímate vy? Ako by sa to dalo zlepšiť? Ako by sa to dalo posilniť? Ďakujem. Ďakujem pani Scipel. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Chcela by som sa sústrediť na niektoré konkrétne otázky. V úvode ste spomenuli počet zahraničných bojovníkov, ktorí opúšťajú Balkán a takisto aj percento tých, ktorí sa vracajú. Prvá otázka je, mohli by ste nám povedať, že aký je zdroj týchto čísiel? Máte to od policajných zdrojov v Balkáne? Je to európsky zdroj na to, aby sme vedeli viac? Druhá vec, keď hovoríme o ľuďoch, ktorí sa vracajú a páchajú kriminálne skutky, takisto ste spomenuli financovanie, ktoré Európska komisia vynaklada na prevenciu radikalizácie. To je veľmi dôležité, aby sme sa vyhli tomu, že by opakovanie ľudia sa radikalizovali. Chcela by som však vedieť, či sú tu nejaké konkrétne projekty, ktoré sa financujú v oblasti prevencie, prevencie radikalizácie. Takisto ste z dobrých dôvodov hovorili aj o tom, že tieto krajiny do istej miery sú otvorenými dverami pre Európsku úniu, pokiaľ ide o drogy, pašovanie zbraní, takže skutočne máme dôvody na ďalšiu spoluprácu, práve pokiaľ ide o oblasť bezpečnosti. Ale môj dojem je ten, že najväčšia obava sa týka toho, aby sa zvýšila bezpečnosť pre Európsku úniu. Ale čo sa týka bezpečnosti v týchto krajinách samotných a aké sú teda tie hlavné dôvody na to, že tu je takto veľmi rozšírená kriminalita v týchto krajinách. Máte nejaké informácie, pokiaľ ide o spoluprácu krajín v rámci Balkánu, kde by bol nejaký hlavný dôvod, ktorý by bol dôvodom pre tieto problémy? Môže to byť zlá hospodárska sociálna situácia v porovnaní s Európskou úniou, a nehovorím o tom, že kriminálnici by nemali byť postihnutí a nemali by do vezenia, to je potrebné, ale zároveň sa treba pozrieť a hľadať dlhodobé riešenie. Ekonomická sociálna situácia môže teda byť niečím, čo sa nastoluje ako problém zo strany vašich partnerov v rámci, v rámci krajín Západného Balkánu a do akej miery sa môže zlepšiť spolupráca v rámci bezpečnostných zložiek Môže to byť prvok, ktorý by sa zohľadnil, teda zlepšenie hospodárskej situácie, alebo skutočne ľudia si to predstavujú tak, že všetky tieto opatrenia, ktoré sa robia, jednoducho nejdú v ústretí ich záujmu. Takže ako by sme mohli urobiť to, aby bezpečnosť nebola iba v našom záujme, ale aj v záujme krajín Západného Balkánu? Mohli by ste nám povedať, či je tu aj snaha zlepšiť ekonomickú situáciu Spomína sa to teda aspoň na úrovni vašich rozhovorov. Ďakujem pekne, pani Grisberg. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja sa takisto chcem poďakovať pánovi komisárovi za prezentáciu toho, čo robí komisia v rámci tejto oblasti, ktorá je veľmi dôležitá. Ide tu o naše regionálne prostredie. A som rada, že sa tu prezentovala takáto tabulka, ktorá vlastne apeluje na to, aby tá práca a spolupráca bola ešte užšia. Treba však na jednej strane sa pozrieť na bezpečnosť západného Balkánu, ale na druhej strane treba robiť všetko preto aj v prospech stability Európskej únie. Ďakujem pekne za všetky tie detailné informácie, rovnako ako aj on, a ja považujem za dôležité tieto snahy a úsilie a pokroky zo strany jednotlivých agentúr, pokiaľ ide o tieto problémy. Eurojust má kontaktné body a takisto aj tých styčných dôstojníkov v rámci Europolu, ktorí tam boli rozmiestnení. Takto sa vlastne zlepšuje ten systém Frontexu, napríklad v porovnaní, pokiaľ ide o bezpečnosť krajín Západného Balkánu. To sú všetko dôležité prvky a môžu pomôcť, aby sa zlepšila zlepšila tá situácia boja proti týmto výzvam, ktoré sa týkajú nás všetkých. To je boj proti organizovanej kriminalite, obchodu s drogami, obchodu so zbraniami. Vy ste to spomenuli opakovane. A takisto ide aj o boj proti teroristickým hrozbám. Takže ja by som sa pripojila k tej otázke, ktorú sa spýtal aj pán Boni, predovšetkým pokiaľ ide o vplyv vplyv našich krokov v rámci tejto platformy regionálnej, kde teda sú určití aktéry činní v tomto priestore, napríklad Čína, Rusko. Sú tam samozrejme hospodárske záujmy, ale takisto aj e, pokiaľ ide o hodvábnu cestu. A Rusko zasa Bolo tu povedané, že Rusko zastupuje politicky, zasahuje do toho nepoliticky, ale predsa len hrá určité hry, ktoré zasahujú v takej forme, že to je vlastne konkurencia voči tomu, čo robí Európska únia. Vážený pán komisár, mohli by ste nám snáď dať určité odpovede, pokiaľ ide o to, že akú kultúru môžeme do toho vniesť my, pokiaľ ide o boj o vplyv pokiaľ ide o túto platformu snahy urobiť niečo s krajinami Západného Balkánu. A ešte taká základná otázka, možno nie až tak základná, ale skôr technického charakteru, pokiaľ ide o e, prácu nášho výboru, my venujeme veľkú pozornosť a pripisujeme veľký dôraz práve úlohe a e, lokálnych aktérov, pokiaľ ide o otázku deradikalizácie pokiaľ ide o prevenciu napríklad kriminality v tejto oblasti. Je to možnosť, ktorá sa teda zvažuje aj v rámci krokov, ktoré robíte vy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Natali. Teraz zostane slovo Romeo Franz. Kolegovia, ale chcel by som povedať, pretože budeme hlasovať o e, za 10.9, takže ešte Joe, Joe Weidenholzer a potom dáme už slovo pánovi komisárovi, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, za vašu správu. Ja mám otázku. Opakovane sa tu hovorí o prípadoch porušovania ľudských práv, práve pokiaľ ide o rómskych občanov. A preto by som sa chcel spýtať, že aké máte poznatky v tejto oblasti. Rovnako aj pokiaľ ide o homosexuálov a trans ľudí, tam sú takisto správy, ktoré sa týkajú otázky právneho štátu, pokiaľ ide o právny štát, Bosnu a Hercegovinu, kde máme takú multikulturálnu komunitu, práve otázka právneho štátu, pokiaľ ide o menšiny. Tá situácia je taká ťažká, skutočne. A posledná otázka. Bezpečnosť právna v týchto krajinách sa podľa vášho názoru zhoršila a čo by mohlo viesť k zlepšeniu práve otázky právneho štátu v týchto krajinách. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne. Jo, nech sa páči, Jo Weidenholzer. Kratučká otázka z mojej strany. Ako to vyzerá s otázkou utečencov? Sú tu správy že v severnej Bosne, v Veľkej Gladuši, je tá situácia relatívne neprehľadná, kde obchodovanie s ľuďmi, e, kde sa deje obchodovanie s ľuďmi a ďalšie iné veci. Mňa by zaujímalo, či o tom viete, ako to hodnotíte z vášho uhla pohľadu a z uhla pohľadu bezpečnosti. Ďakujem pekne. A ešte Cornelia Ernst, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Ja mám trochu bolesti žalúdka z týchto otázok, keď hovoríme o západnom Balkáne, pretože tu máme dočinia s rôznymi krajinami, je tu rôzna úroveň rozvoja, Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko, keď to zoberieme do úvahy a potom zasa máme krajiny ako Kosovo a Bosna Hercegovina, ktoré vlastne nie sú riadnymi krajinami, teda sú to krajiny, ale nie štáty, keď to takto vnímame, tak sú tu ťažkosti. Čo ste urobili, vážený pán komisár, na to, aby ste skontrolovali boj proti terorizmu na jednej strane a sociálny rozvoj na strane druhej? To znamená v tomto kontexte skutočne, že či tie sociálne otázky sú určitou príčinou pre terorizmus. Takže to je možno prvá vec. A druhá, áno, mám tu obavy, pokiaľ ide o právny štát, a pokiaľ ide o ten región, spomeniem krajinu konkrétne, kde skutočne mám veľké pochybnosti, okrem iného krajina ako Macedónsko. Macedónsko je krajinou, kde skutočne korupcia prekvitá. Ročne 100 až 150 miliónov eur sa tam vlastne pohltí zo strany korupcie, sú tam podvody. Bývalý predseda vlády, pán Krojevský, z týchto dôvodov bol aj odsúdený na dva roky väzenia a s tým súvisí moja otázka. Dostal azyl predtým, než nastúpil do väzenia. V takej peknej krajine, ako je Maďarsko, dostal azyl pod osobnou ochranou pána Orbána. Takže moja otázka je, ako úspešne môže nejaká stratégia vôbec fungovať, ak takéto prípady sa dejú, že vlastne Európska únia samotná, alebo časti Európskej únie, napríklad Maďarsko, kde vidíme, že Maďarsko nepodporuje právny štát v takomto zmysle a kriminálnikov chráni. Treba to povedať tak, ako to je. Takže ja to považujem za veľký problém. A takisto ešte tretia vec, obchod s orgánmi. V Kosove je to skutočne vo veľkom, pretože pokiaľ ide o detské orgány. Čo sa teda tuto deje? Urobili ste tu niečo? Sú tu nejaké záležitosti, ktoré sa dajú spomenúť? Všetko ostatné vlastne už spomenuli moji predrečníci Romero Franz napríklad. Pokiaľ ide o menšiny rovnako, to by som takisto sa ešte dodatočne spýtala. Ďakujeme veľmi pekne. Skutočne je, je dobre, že pán komisár prišiel medzi nás a že sa vyjadri k téme Západného Balkánu. Nás to zaujímalo. Možno ešte z mojej strany otázka, neznamená to, že by ste ešte potrebovali ďalšie otázky, ale taká, pokiaľ ide o stretnutia rady e, vnútra a bezpečnosti, boli venované napríklad bezpečnostnej otázke Západného Balkánu. Vždy to je priorita na programe, takže Stretli ste sa, vy ste teda komisár, pokiaľ ide o túto tému, celý mandát si sa tomu venovali a to, čo spomenula pani Sipel, ako vy hodnotíte v rámci toho obdobia e, napríklad otázky sociohospodárskeho zlepšenia, aký dopad to má na konkrétne riešenie organizovanej kriminality, korupcie, čo je skutočne hlboko zakorenené týchto krajinách, že či sa to dá zlepšiť nejakým zlepšením v tejto oblasti, alebo či tu je pocit skôr, že sú tu špecifické otázky prípadov e, nedodržiavania právneho štátu a korupcie a že to je skutočne taká regionálna téma, pretože vždy to bolo ako priorita na programoch Rady ministrov vnútra a spravodlivosti, takže mňa by zaujímalo, ako to vy vo všeobecnosti hodnotíte. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za váš veľký záujem o tieto témy. Ja si myslím, že my všetci súhlasíme s tým, že musíme pracovať, musíme posilňovať partnerstvo s krajinami Západného Balkánu, aby sme sa venovali viacerým otázkom. Niektoré som spomenul už v úvodných slovách, potom sú dodatočné body, ktoré si spomenuli vy. Možno by som teda začal s dvomi všeobecnými poznámkami. Prvá sa týka tej výzvy, podpory sociohospodárskeho rozvoja v rámci tých vzťahov s týmito krajinami a druhá sa týka tých eh, vonkajších aktérov, pokiaľ ide o tie problémy, ktoré si spomenuli. Áno, je tu určité prepojenie, presná forma tohto vzťahu sa mení podľa okolností a podľa krajín, pokiaľ ide o sociohospodárskú situáciu a pokiaľ ide o predominanciu nejakých podôb a fóriem kriminality. A práve z týchto dôvodov, z časti, je to zaintegrované v rámci našich dialogov ohľadne bezpečnosti. To má viacero podôb, to sme povedali vo, v úvode. Máme takisto program, pokiaľ ide o podporu sociohospodárskeho rozvoja v celom regióne. Máme tu posilnené investície do krajiny Západného Balkánu a takisto tu máme zacielené prvky, ktoré sa týkajú rozvoja súkromného sektora, malých a stredných podnikov, takisto posilnenie spolupráce v oblasti výskumu a inovácie, takisto opatrenia, ktoré majú polepšiť obchod. A takisto je tu veľký dôraz na podporu rozvoja sociálnych reforiem a reforiem zamestnanosti. Takže to je kľúčové pre našu, pre našu podporu aj v kontexte spolupráce v bezpečnosti. Ja nie som e, študent sociológie, takže e, nechcem vyvodzovať závery, ale myslím si, že e, sú tu konkrétne okolnosti na Západnom Balkáne, ktoré znamenajú, že opatrenia v socioekonomických otázkach by mali menší dopad na E, boj proti zločinu. To je premisa, ktorá vychádzala z mojich postrehov. K otázke e, vonkajších vplyvov obávam sa, že je príliš veľa vonkajšieho vplyvu v rámci celého regiónu a to je jeden z dôvodov, prečo je také dôležité, aby sme zachovali e, bezpečnostné zameranie a aby sme sa venovali bezpečnostnej oblasti. Ako viacerí z vás spomenuli, tak je tu strašne veľa Rusov, a e, ruskej interferencie v celom regióne. Tým nechcem povedať, že to je jediná oblasť, kde vidíme dôkazy e, ruskej e, interferencie, ale je tam toho veľa v tomto regióne. Niektorá je zacielená, aby prerušila reformné procesy, ku ktorým sme sa zaviazali my na strane EÚ a rozbitie procesov ktoré približujú eh, tieto krajiny k eh, západným inštitúciám NATO, EÚ. Takže ja som si toho vedomý, preto eh, je dôležitá práca vo virtuálnej oblasti, ale nielen Rusko, ale je tam aj veľa čínskych financí v tomto regióne. Znovu, nie je, to, nie je to jedinečné, ale je tam veľa čínskych investícií teda nielen fyzické investície do fyzickej infraštruktúry, je tam aj veľké množstvo e, investícií do IT komunikácie. Aj tohoto si musíme byť vedomi. A ako som povedal na úvode, tak e, je tu vonkajší vplyv, pokiaľ ide o salafizmus, čiže komunity v rámci tohto regiónu, ktoré e, v podstate sú náchylné e, voči takýmto externým vplyvom a my e, ich musíme varovať pred úsiliami šírenia radikalizmu na základe takéhoto vonkajšieho vplyvu. Toto všetko sú dôvody, prečo musíme usilovne pracovať na bezpečnostných otázkach a vítam príležitosť diskutovať o týchto otázkach s vami veľmi rýchlo, lebo máme málo času. Také zacielenejšie otázky k otázke zbraní. E, e, pokiaľ ide o londýnsky proces, tam sú stanovené nové ciele zamerané do budúcnosti, ale už existujú naštartoval proces, ktorý viedla komisia. Ako viete, my revidujeme momentálne tento proces a zverejníme výsledky tejto revízie začiatkom budúceho roka. Dúfam, že to e, dokáže nejaké zlepšenia, ale jednoznačne sú tu e, línie obchodovania e, so zbraňami zo západného Balkánu, teda cez Európsku úniu. Jeden príklad, ktorý je medializovaný, je E, sú granáty, ktoré sú zo západného Balkánu, ktoré sa objavili v Švedsku. Ale sú tu aj iné príklady. Preto je tak dôležité, aby sme ďalej pracovali na tejto veci. Pokiaľ ide o otázku sieti, neprekvapilo ma, ako som spomenul na úvod, že e, v rámci Európy vo viacerých členských štátoch je tu výzva e, z Albánska, albánsky organizovaný zločin, čiže e, tam je tá otázka v Ríme, ale to je problém aj mm, e, pre krajiny, ktoré sú geograficky blízko k západnému Balkánu. Je to širší problém, e, ktorého sme si vedomi. Pokiaľ ide o otázku boja proti radikalizácii. Áno, eh, my sme si naozaj veľmi vedomi potreby eh, eh, boja proti radikalizácii, preto sme vytýčili celý rad pilotných projektov v Albánsku, Bosne, Hercegovine, Kosove, Macedónsku, Srbsku, aby sme E, priamo na mieste spolupracovali a zapájali sa e, s náchylnými, zraniteľnými komunitami. Takže e, máme konkrétny prístup. Pokiaľ ide o kybernetický zločin, je tu všeobecná výzva E, priamo v regióne, aj mimo regiónu sú tu výzvy v regióne, pretože je tam veľa e, kybernetickej kriminalickej aktivity, ale aj mimo regiónu, pretože niektoré organizované online kriminálne aktivity, s ktorými sa potýkame v EÚ, to je práca, e, ktorá vlastne vychádza z týchto krajín. To je jeden z dôvodov, prečo pracujeme, teda jedna naša práca sa venuje E, na budovaní kapacít, ktoré by bojovali proti tomuto kybernetickému zločinu a máme program spolupráce s regiónom zo začiatku roka e, s konkrétnymi cieľmi, aby sa e, budovali kapacity kybernetickej bezpečnosti vrátane práce smerom k účasti v ENISA. Toto je kľúčový bod v našom programe. Viaceré otázky tu zazneli ohľadom hodnot a právneho štátu. Samozrejme, v kontexte prístupového procesu právny štát je e, zásadný, pokiaľ ide o našu spoluprácu s regiónom, konkrétne s kandidátskymi krajinami, e, teda nakoľko pokrok, robia pokroky vo svojom prístupovom procese. A toto je jedna z oblastí, ktoré veľmi, veľmi e, dôkladne monitorujeme, pokiaľ ide o súdnictvo, fungovanie verejných orgánov a rešpektovanie e, menšín a sloboda prejavu. Ďalšia správa o krajinách, posledná správa e, o týchto krajinách je, bola na jar, ďalšia e, bude mať podrobné informácie a ak sa objavia nejaké otázky ohľadom týchto správ, tak veľmi rád znovu sa s vami stretnem a poviem vám niečo o tom. Posledná pripomienka, lebo už mám málo času. Uh, Takže tu toto nie priamo súvisí s tým, o čom som hovoril. Je to len e, poznámka v mene kolegu komisára Veruroba, ako aj z mojej strany, že teda môžeme uvítať skutočnosť, že po zlhavých diskusiách e, v Rade pre vnútro a spravodlivosť minulý týždeň sme boli schopní dosiahnuť dohodu, aby sme započali diskusie s vami o elektronických dôkazoch a dúfam, že budeme pokračovať v týchto diskusiách eh, v budúcich týždňoch, pretože je to veľmi dôležitá oblasť. Eh, na stolu je to množstvo otázok, ale v digitálnom, eh, v digitálnom období sa zločin nezastaví na hranici a Musíme dospieť k efektívnym spôsobom, aby sme spolupracovali v boji proti kriminálnym aktivitám eh, vo virtuálnej oblasti v kybernetickej kriminalite. Cornelia, you... Cornelia položila otázku, viete? Myslím si, že som zodpovedal. Prepačte, nechcel som vynechať. Eh, hovoril som o sociálnom rozvoji a právnom štáte Neodpovedal som na vašu otázku ohľadom azylu, pretože podpredseda Timmermans už o tom hovoril a položili ste konkrétnu otázku ohľadom Kosova. Takže to, je, to bolo veľmi podrobné, takže ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, začneme hlasovať, takže len by som povedal, že pán komisár sa vráti 19. februára, aby diskutoval o množstve ďalších otázok, ehm, na ktorých pracuje bezpečnostný dialog a množstvo ďalších e, bodov, e, terorismus online a tak ďalej. Takže ďakujem Julian, ďakujem Joana za túto prezentáciu, ďakujem veľmi pekne kolegovia za e, Veľmi dobré otázky. A teraz by sme pokračovali. Ďakujem veľmi pekne ešte raz kolegovia. Takže dáme si len minútku prestávku. Ak máte všetci elektronické hlasovacie karty, ak ich nemáte, tak e, prosím e, si ich zaobstarajte. Celé hlasovanie bude, každé hlasovanie bude elektronické. E, takže dám vám minútu a začneme hlasovať o minútu. Um, takže ak ste pripravení, tak začali by sme s hlasovaním. Je tu niekto, kto nemá elektronickú hlasovaciu kartu? Všetci máte, dobre. Takže sme pripravení, takže začneme komplexnou európskou priemyselnou politikou v oblasti umelej inteligencie a robotiky. Spravodajca je pán Michal Bony. Michal, chcete niečo povedať? Než začneme hlasovať, veľmi stručne som sa chcel poďakovať všetkým kolegom, tieňovým spravodajcom, pretože e, sme e, docielili veľmi dobrý kompromis, ale na druhej strane chcem navrhnúť, že z času na čas e, by sme sa mali vrátiť k diskusii o umelej inteligencii, pretože tieto otázky E, už to sa úplne zmení o 90 mesiacov, čiže toto je náš príspevok k práci parlamentu. Ďakujem veľmi pekne všetkým tieňovým spravodajcom. Ďakujem veľmi pekne, Michal. Takže e, dívate sa tak upodozrievavo, ale ja budem aj tak pokračovať, takže ideme na to. Nech sa páči, kompromis 1. Um, um, hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ešte nie, je dobre, hlasujte ďalej. Všetci e, bdiete, končím hlasovanie, je to e, teda prešlo kompromis 2, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prešlo Monika, mohli by ste e, vyťahnuť kartu? Kompromis 3, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, prijaté 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Prečte, kompr- kompromis 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ehm, prijaté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Vote is closed. And that's carried. Prijaté. Pozmeňovací návrh 38. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prešlo. Pozmeňovací návrh 41. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 6. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, prijaté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Closed. Končím hlasovanie. E, prijaté. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, prijaté. Pozmaňovací návrh 58. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie <clears throat> Prijaté. Pozmeňovací návrh 61. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. 62. E, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté e, kompromisný návrh 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, prijaté. Pozmeňovací návrh 67. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, prijaté. Pozmeňovací návrh 70. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 73. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 75. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 76. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Citácie, pozmeňovací návrh 1, otváram, končím. Prijaté pozmeňovací návrh 2. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenia, pozmeňovací návrh 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, prijaté pozmeňovací návrh 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté a teraz e, e, hlasujeme o modifikovanom texte. Metamité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 30 za, e, žiadny proti, jeden sa zdržal. Ďakujem a gratulujem pánovi Bonimu. Teraz ideme na hlasovanie o uzavretí dohody o štatúte medzi EÚ a Albánskou republikou. Spravodajca je Bodil Valero. Chcete niečo povedať? Nie. Mohli by ste, pretože len čakám na hlasovací zoznam, ale už ho mám. Jeden pozmeňovací návrh, článok 1. Prepačte, pozmeňovací návrh 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A finálne hlasovanie, menovité, menovitým hlasovaním, otváram hlasovanie. Všetci ste dohlasovali, končím hlasovanie. 28 za, 3 proti, nikto sa nezdržal. Gratulujem spravodajcovi. A teraz ideme na ďalšiu správu e, pána Valero zriadenie programu práva a hodnoty. Chce sa spravodajca eh, vyjadriť, spravodajkyňa. Len chcem povedať, že ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom a ostatným výborom, ktoré sa zapojili do eh, tejto naozaj veľmi veľkej úlohy. Áno, eh, bolo tam veľa spravodajcov, takže ďakujem. Pozmeňovací návrh 66, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, zamietnuté. E, budget 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté budget 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromisný návrh 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromisný návrh 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromisný návrh 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromisný návrh 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromisný návrh 6a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromisný návrh 6b. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté kompromisný návrh 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňovací návrh 46. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté 47. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. FEM 33, predpačte, to odpadáva. Júri 20. Takže to tiež odpadáva. Ďakujem, Monika. Budget 17. Otváram hlasovanie. Ospravedlňujem sa. Budget 17. Končím hlasovanie. Je to prijaté. AVKO 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 49. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. AFCO 37. AFCO 37. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kult 40. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. FEM 43. E, 34. E, končím hlasovanie Prijaté. Kult 41. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kult 42. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 49 a AFKOR 38 identické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 50. 50 dávko, 30 identické. Môžete hlasovať. Zatváram. Schválené. 51 a AFKO 40 identické. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kult 43. Môžete hlasovať. 53, môžete hlasovať. Schválené. Pozme sa 53 a v 41 identické. zatváram hlasovanie. Schválené. FEM 38. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. A v 43 môže, pán 42 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. FEM 39 môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. A v 43 a Júri 22 identické môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. a v 44 a budžet 21 a kul 45 identické. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. A teraz 58 a v 45 a kult 46 identické. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. 59, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozme sa vrch 60 a AVKO 47, identické, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozme sa vrch 61 a v 48, kur 47, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz AVKO 49, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Rozpočet 22, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. nejakého dôvodu kolegovia. Musíme buď 22 zopakovať. Takže musíme to zopakovať. Neviem prečo. Baž 22. Musíme zopakovať buď 22. Môžete hlasovať z nejakého dôvodu. Z technických dôvodov možno, takže zopakujeme. Zatváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Ample 28, môžete hlasovať. Niečo sa pokazilo možno, takže preto uzatváram hlasovanie, schválené. Teda 62, Ample 29, identické, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kult 40, prepašte, 48, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 8, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. 64 a AVKO 51 identické. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej odpadá. A kult 64. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz M po 31, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Buč 32, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Buč 33, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ample 32, prepačte, ten je identický s 33 predchádzajúcou, takže buď 34 je Ample 34 identické, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Buď 34 a Ample 35 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kul 66 môžete hlasovať. To znie ako nejaká roková kapela. A uzatváram hlasovanie. Schválené. Kul 65 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Citácie Áno, kult 2, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej kult 3, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Bod ustanovenie 68 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Buď 4 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. A teraz úvodné stanovenie 4b nové, alebo, prepačte, 6. Môžete hlasovať. Pozmeň sa vrch 6. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz kult 10. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej. Pozmeňujúci návrh 97. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa ver 9. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kult 14. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. FEM 9. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujú sa vrch 110. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Teraz 111. Alebo nie, pardon. Takže Ample 12. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Teraz na návrh 112. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené 113. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený Pozme sa návrh 11. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. A v ko 9 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Jurio 8 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozme sa na vrch 114, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. M po 14, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kult 17, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa vrch 14, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. Pozme sa vrch 120. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. M po 16 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Buč 8, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. A ďalej. Buč 9, ten som vynechal. Prepačte, buč 9. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. na návrh 19. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Buď 10. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. na vrch 126. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kult 22 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Samita sa. Buč, alebo prepačte, počkajte, Júri 12, môžete hlasovať. A najprv Buč 11, prepačte, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Júri 12, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa vrch 20, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci ver 21, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie schválený. A AVKO 18, môžete hlasovať. Alebo ten bol identický. Uzatváram hlasovanie. Budeme o tom hlasovať zvlášť. Dobre, nie sme si istí, takže hlasujeme aj tak. Takže uzatváram hlasovanie. Hlasujeme aj tak, napriek tomu, že je to identické. Takže na mojom hlasovacom zozname je to zvlášť, takže môžeme pre istotu hlasovať. Takže AVK 18 môžeme hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené, je to jasné. Ďalej, text po zmenách, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. 25 za, 6 proti, 1 sa zdržal. Gratulujem, Bodil. A taktiež spolustravodajcom. Dobre, prechádzame k ďalšiemu bodu. Ďakujem kolegovia pracujete všetci rýchlo. Zriadenie nástroja susedstva a rozvojové medzinárodnej spolupráce. Spravodajkyňou pre toto stanovisko je Barbara Spinelli. Barbara, chcete sa vyjadriť pred hlasovaním? Nie. Ďakujem, Barbara, takže prejdeme rovno k hlasovaniu. Až mi dajú k dispozícii hlasovací zoznam, počkajte chvílinku. Ste svoj. It's this one. I've got it. I, I will whisper it. Yeah. Okay, we just start, yeah? Okay, colleagues. Dobre kolegovia, takže 80 môžete hlasovať. Poďme sa 80, môžete hlasovať. Všetci v poriadku? Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Takže kompromisný návrh 8. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa návrhu 87. Môžete hlasovať. Prevažte kolega. Kompromisný návrh 9 najprv. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz 87. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 88 pozmeňujúci návrh. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 89. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 15. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 90. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 16. Môžete hlasovať. Uzotváram hlasovanie schválené. 91. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie schválené. 92. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 93. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 17 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 94 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Dobrý návrh. Takže 94 až 18, pardon, 95, prepačte, počkajte chvíľku. 95 až 106 unblock. Dobre. V poriadku. Takže 95 až 102 e, unblock. Môžete hlasovať. Uh, wait a minute, wait a minute in that time we could have just done them all. No, ten čas sme tu zabili, už sme to mohli mať dávno odhlasované. Takže 95 až 100, môžeme takto? 95 až 100. Dobre, takže 95 až 100 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 101 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 102. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 103. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 104. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 105. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 18, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené 106, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené 106, 107, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 108, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 109, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Komorbis návrh 10, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa vrch 111. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh 11. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeň sa vrch 22. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 23. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. 114. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 115 Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 119. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 120. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 121 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 122 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 27 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz ďalej unblock. Otváram hlasovanie. Nemôžeme to urobiť. 29. Otváram hlasovanie. 29. Končím hlasovanie. Prijaté 30 otváram. Končím. Prijaté 31 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 32 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalší amblok dá sa. 33, 33 až 46 amblok otváram hlasovanie. 33 otváram hlasovanie. Snažím sa. Končím hlasovanie. Zamietnuté ďalšie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 36. 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 37. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Vy stíhate aj telefonovať. Končím hlasovanie. prijaté. 38 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 39 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 123 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 1, 2, 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 1, 2, 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 40. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 41. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 42. Otváram hlasovanie. Musíte hlasovať tak, ako vám to hovorí Birgit, a nie telefonovať. Končím hlasovanie. Prijaté 43. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 44. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 45. Unblock. Dá sa? Nedá sa. 45 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 46 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 47 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 48 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 49. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 50. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 51. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 52. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté úvodné ustanovenie 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 54. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 55. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 16, 60, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 3, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 61. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Už končíme skoro. 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 63. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 63. 65. Otváram hlasovanie. Prepačte, 65. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 10 za, preutváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté 79, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté 11, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté 12, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté. A finálne hlasovanie menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Prijaté. 11 proti. Nikto sa nezdržal. Gratulujem. Ďakujem kolegovia za vašu trpezlivosť. Prešli sme tým relatívne rýchlo. Teraz prejdeme k bodu 11. Európska Agentúra Európskej únie pre azyl, spravodajca Peter Niedermüller. Peter, chcete niečo povedať? Nie. Ďakujem za prácu odvedenú. Ideme hneď k hlasovaniu. Oceňujem všetkých prácu na týchto zložitých témach. Hlasujeme rýchlo, ale ďakujem všetkým za ťažkú prácu. Máme hlasovací zoznam. Takže pozmeňujúci návrh 12. Á, ah. Peter, ďakujem. Toto vyzerá dobre. Unblock hlasovanie, prvé. Hlasovanie unblock, otváram hlasovanie. Toto ja volám hlasovanie unblock. Hlasovali všetci? prijaté. Teraz ideme Tak ešte o pozmenenom texte hlasujeme, otváram hlasovanie. Či nie? Všetky ostatné vypadli. Všetky ostatné vypadli. Monika, nechceli ste ma dočahovať, ale robíte to. Počuli to všetci, ospravedlňujem sa. Finálne hlasovanie, menovité, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Hlasovali všetci? Hlasovali ste? Končím hlasovanie. Prijaté. Dvaja proti. 30 za. Nikto proti. Musíme ešte hlasovať väčšinou podľa pravidla 73, takže hlasujte opatrne. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie, kolegovia. Končím hlasovanie. Hlasovali všetci. Potrebujeme väčšinu. 1 proti, 30, 30 za. Neviem, kto bol proti, Peter, ale nájdeme ho. Nájdeme tú osobu, gratulujem. Myslím, že máte väčšinu. colleagues, um, it is possible, I mean, I have to... Prosím vás, len sekundu. E, so spravodajcom prekonzultujem, či chce, aby som to preveril. Jedno zdržanie, jeden, jeden sa zdržal. Prosím, počúvajte, aby bol konsenzus ohľadom toho, čo hovorím. Bavím sa so spravodajcom, jeden sa zdržal, jeden hlasoval proti, proti, proti, potrebujeme absolútnu väčšinu, čiže jeden sa zdržal, jeden proti, než ukončím hlasovanie, požiadam o preverenie a ešte raz zopakujeme hlasovanie. Kým sme tu, ehm, tak môžem toto urobiť. Čiže e, budeme hlasovať znovu, ak chcete, ale konzultujem to so spravodajcom. Takže pozrieme sa, overíme, či tam bola absolútna väčšina. Ak nie sú žiadne námietky, nemôžem to urobiť potom. Môžem to urobiť len v tejto chvíli. Všetci počúvate? Počúvajte ma všetci, neviem, eh, neviem, kto sa baví, keď ja hovorím, ale prosím, prestante. Nie, nie, nie, nie, vy nie, niekto iný, niekto, niekto sa rozprával. Takže všetci, Rozumiete, aby nikdy si nemyslel, že zneužívam pravidla. Čiže zopakujeme hlasovanie. Ak súhlasí spravodajca, nie sú namietky, tak zopakujeme. Potrebujeme absolútnu väčšinu. Čiže ešte raz a uvidíme, či to docielime. Čiže znovu no, o absolútnej väčšine otváram hlasovanie a buďte opatrní, keď hlasujete. Otváram hlasovanie. Takže ide o pokračovanie v rokovaniach, aktuálny mandát o zložení rokovacieho týmu, ehm, pravidlo 73. Ehm, všetci ste dohlasovali, končím hlasovanie. Nuž, no to nie je dobré. Takže aspoň sme to overili, nebola to chyba. Čiže tá osoba, ktorá mm, sa zdržala, hlasovala proti. Takže 30 ľudí urobilo správnu vec. Ideme s tým na plenárku. Ospravedlňujem sa, Peter. Okay, right, we go to the next, next one now. Takže môžeme prejsť na ďalšiu tému. Takže, kolegovia, ešte pokračujeme v hlasovaní. Viem, že je to únavné, ale máme ešte trošku nejaké, máme trošku viac, tak najmä sa do toho základné práva osôb afrického pôvodu v Európe. Návrh uznesenia bolo to schválené 21. novembra písomným e, súhlasom. Potom ústna otázka koordinátori Libeto 3. decembra schválil a v januári na prvej plenárke to má byť predložená. Takže e, jediné hlasovanie. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Uzatváram. Nie, ešte sa hlasuje. Všetci, všetci dohlasovali. Takže prosím, hlasujte. Ľudia odchádzajú. Okay, we have a slight problem. We've got 30... Máme 31 kariet a 20, ovie 20 ľudí viac hlasovalo. Všetci ste dohlasovali. Oh, Áno, všetci sme unavení. Je to Štrasburg. Monika, ne, nechcem vedieť, že si bola na záchode. Nič ma do toho nie je. Je tu obrazky, obrovská rozdielnosť medzi uh, uh, kartami a ľuďmi, ľuďami, ktorí hlasovali. Musíme to urýchliť. Ospravedlňujem sa, otváram hlasovanie. Hlasujte, hlasujte. Okay, the vote is still open. See what Končím hlasovanie. Vidíte, o tomto hovorím. Končím hlasovanie. Dobre. Takže 29, 1 proti, 1 sa zdržal. Ďakujem. Dobre, ďalšie. Ďalšia. Ďalší bod. Posledný. Je to posledný? Áno. Ďakujem vám za trpezlivosť. Posledný bod. Ide o uvádzanie prekurzorov výbušní na trh a ich používanie. Posledné hlasovanie, ďakujem za vašu pozornosť. Spravodajca je pán Mamikins. Andrejs, chceš sa vyjadriť ešte, než sa bude hlasovať. Ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom a všetkým kolegom. Ďakujem. Ďakujem, Andrejs. Takže poďme rovno k hlasovaniu. Kolegovia, to je posledný, posledný bod a začneme pozmeli sa 39-40. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 41. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 42. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijat. Pozmeňovací návrh 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 43. Otváram hlasovanie. Nie, to odpadáva. 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Prešlo to. Pozmeňovací návrh 47 a 49. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 49. 48. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prešlo to. 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté Pozmeňovací návrh 5. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. Trojka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A pozmeňovací návrh 50. Otváram hlasovanie. 52. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 54 a 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, prijaté, a prešlo to. 55, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, prijaté, prešlo to. Kompromisný návrh 4, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prešlo. Pozmeňovací návrh 59. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 59. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prešlo. 60. Otváram hlasovanie. Končím. Prijatá 61. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 62. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 63, 64 a 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 65. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 66, 67 a 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Prijaté 68. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 69. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 74. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. si návrh 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 7. Otváram hlasovanie. Končím. Prijatá. 76. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 77. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 78 a 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 80. Otváram hlasovanie. 18. Končím hlasovanie. Prijaté 81. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 82, 83, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 86 a 87, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijatá. Pozmeňovací návrh 91 a 92. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. E, úvodné ustanovenie 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 26, otváram. Končím. Zamietnuté 27, otváram hlasovanie. Nefunguje to. Ešte sme na 27. Končím hlasovanie. Prijaté. 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 29. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 30. Otváram hlasovanie. E, končím. Zamietnuté 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 32. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 33. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. sedem. Otváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh 38. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromisný návrh 10. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. Kompromisný návrh 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Menovité hlasovanie na záver. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Niekto sa nezdržal. Gratulujem. Gratulujem Andrejsovi. Chcete povedať niečo na záver? Pán Mamikins, chcete niečo povedať? Ďakujem pekne. Požiadam vás o odročenie finálneho hlasovania, pokiaľ ide o vstup do interinstitucionálneho rokovania, aby sa to odročilo možno na január. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za vašu trpezlivosť. Ďakujem. Okay. Um, kolegovia, poprosím vás o strpenie. Ešte tu máme ďalšie body programu, takže ako opúšťate, opustite potichu. Máme tu ešte ďalšie dva body na programe. Dnes máme nabitý program, ale sú veľmi dôležité body, takže požiadam vás, rešpektujte to, že sú tu ešte kolegovia, ktorí zostávajú, opustite miestnosť potichu. Máme tu teda ďalšiu tému, to je bod číslo 5, Európsky príkaz na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach. A budeme sa venovať tejto téme e-dôkazov, elektronických dôkazov so zvyškom prítomných. Mali sme 27. novembra vypočutie, mali sme tam viacerých zaujímavých rečníkov a vzhľadom na tie právne otázky, ktoré teda z toho vznikli, sme potrebovali ďalšie objasnenie a ďalšie pracovné dokumenty boli teda pripravené e, alebo budú pripravené zo strany spravodajkyne Birgit Cipel. Dnes spravodajkyne bude prezentovať prvé z, z týchto dôležitých pracovných dokumentov, takže teším sa, že Birgit nás bude teraz informovať. Ospravedlňujem sa jej aj ostatným kolegom, že to jednoducho musíme robiť za takýchto únavných okolností pondelkových, štrasburských, ospravedlňujem sa aj zamestnancom, ale pracujeme teda za týchto podmienok stále a ospravedlňujem sa. Takže Birgit, poprosím ťa, nech sa páči, odprezentuj nám pracovný dokument. Ďakujem, pán predseda, máte pravdu, je to unavný večer a vám poviem, že som ešte unavenejšia než ostatní, ale pokúsim sa a predstavím túto ambicioznú správu. Možno si spomeniete, že minulý týždeň v piatok Rada pre vnútro a spravodlivosť za rakúskeho predsedníctva vypracovala všeobecný prístup ohľadom navrhovaného riadenia, nariadenia ohľadom tzv. Um, ehm, Európskeho príkazu na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach, ktorý sa nazýva i evidence Je to dôvod oslovať? Práve naopak, je to dôvod sa začať stresovať, ale len pokiaľ by chcete teda robiť to, čo robila rada. Pokiaľ chcete rýchlo prejsť na vrch komisie, ktorý komisia e, vypracovala 3 roky a to z dobrého dôvodu, pokiaľ sa rozhodnete ignorovať e, rôzne opatrenia v rámci návrhu, ktoré predložili e, rôzni právni experti, občanské spoločnosti a taktiež e, ľudia z praxe. Pokiaľ chcete ignorovať taktiež silné stanovisko 8 členských štátov na rade, ktoré e, vyjadrili obavy v súvislosti so základnými právami v rámci tohto stanoviska. Inými slovami, pokiaľ chcete sa len jednoducho rýchlo dohodnúť ešte pred koncom roka, tak aby ste si mohli hrabať na vlastnom piesočku za každú cenu na úkor základných práv, ochrany princípov, no, ochrany osobných e, údajov. Tak ja si myslím, že dobre vytváranie legislatívy vyzerá trochu ináč. Kritická reakcia médií, ktorá prebehla v týchto dňoch po Rade pre vnútro a spravodlivosť a vypracovaný všeobecný prístup potvrdila to, že my sme mali pravdu, keď sme sa rozhodli pracovať tak, ako, my sa, ako sme pracovali. Spoločne s kolegami sme sa rozhodli nie veľmi rýchlo prejsť tento návrh, len aby sme sa dohodli za každú cenu pred koncom roka. Naopak chceme, aby tento návrh sa lepšie venoval rôznym aspektom a pochybnostiam, ktoré boli vyjadrené na, mývalých, na minulých schôdzach a taktiež v rôznych médiách. Okrem vypočutia Libe na konci novembra, kde okrem iného bola prezentovaná veľmi kritická štúdia Európskeho parlamentu. Prebehli rôzne tiene, tiene, schôdze tieňových spravodajcov, kde sme pozvali rôznych expertov, na ktorí budú mať dopad tieto návrhy. Hovorili sme s expertami na ochranu údajov, s telekomunikačnými operátormi, sudcami, aj z Európskeho súdu pre ľudské práva, s rôznymi e, obhajcami, právnikmi a taktiež s zástupcami rady a komisie. No a všetky tieto výmeny názorov nám ukázali, že tento návrh taktiež prináša určité právne aspekty, ktoré treba riešiť komplexným spôsobom. No a z tohto dôvodu vám dnes predstavujem prvý pracovný dokument, v ktorom poskytujem prehľad v súvislosti s viacerými právnymi oblastiami, kde potrebujeme ešte určité objasnenie, tak aby sme zaručili, že bude vypracovaný e, právne obstojný dokument, čo sa týka príkazu na predloženie uchovania elektronických dôkazov. Keďže tento dokument vám bol všetkým zaslaný, tak len vymenujem niektoré pripomienky v súvislosti s špecifickými aspektami, otázka právneho základu, Návrh komisie vychádza z článku 82 odseku 1 zmluvy ohľadom právnej spolupráce v trestnoprávnych záležitostiach Európskej únie na základe princípu vzájomného uznávania rozsudkov a taktiež e, súdnych rozhodnutí. Napriek tomu navrhovaný nástroj by zaviedol úplne novú úroveň súdnej spolupráce v trestnoprávnych záležitostiach, úplne poprvýkrát e, súdne orgány jedného členského štátu by mohli priamo vyžadovať elektronické dôkazy vrátane e, údajov o obsahu od poskytovateľov služieb alebo jeho právneho zástupcu v inom členskom štáte bez toho, že by dotknutý štát bol o tom informovaný alebo by sa zúčastnil toho celého postupu. A ja som dosť prekvapená, že niektoré členské štáty na rade si nerobil žiadne obavy s tým, že by prijali takéto mimoúzemné uplatňovanie práva na svojom území. A toto je taktiež e, pravda, pretože sú tu nadalej nezrovnalosti a rozdiely medzi e, definíciami napríklad trestnej, trestných činov medzi právnym systémom jednotlivých členských štátov, ale taktiež sa týka pravidel vyšetrovania a preto automatické vzájomné uznávanie v neplne harmonizovanej oblasti nie je jednoducho možné. Taktiež ďalšie otázky vyvstávajú v súvislosti so zárukami na ochranu osobných údajov. Tento nástroj by umožnil prístup k rôznym typom údajov. Tieto údaje často umožňujú vypracovanie konkrétneho obrázku o konkrét, určitej osobe, ale navrhované kategórie údajov, kde by sa platňovali rôzne hranice, nie sú presne definované, takže prístup k veľmi citlivým metaúdajom by bol v podstate pre vyšetrovacie orgány dosť jednoduchý a ja nepríjmem žiadne rozdiely v zárukách, ktoré sú udelené v skutočnom a na druhej strane vo virtuálnom svete. A na záver ešte chcem povedať, že sú to vážne obavy v súvislosti s procedurálnymi zárukami, návrh komisie a taktiež všeobecný prístup rady chce umožniť príkaz na predloženie a uchovanie údajov o napríklad predplatnom v prípade všetkých trestných činov. Taktiež príkaz na e, predloženie e, dôkazov určitých údajov by bol, e, by bol možný, pokiaľ by, bola, by trest bol vo výške maximum 3 roky väzenia. Ale v niektorých prípadoch je, nie je tam žiadna maximálna hranica, takže tento príkaz by mohol byť vydaný aj v prípade činov, ktoré nie sú považované za trestné činy v členskom štáte, kde sídli poskytovateľe služieb. Myslím si, že toto nemôžeme prijať, keďže tu nedostatok harmonizácie trestný, trestnoprávnych systémov v členských štátoch a taktiež vzhľadom na to, že napríklad e, e, potrat alebo e, bohorúhaštvo sú v niektorých členských štátoch naďalej považované za trestný čin. Takže toto sú určité obavy, ktoré som vyjadral v tomto prvom pracovnom dokumente. Tento všeobecný pracovný dokument bude nasledovaný ďalším dodatočným pracovným dokumentom. Bude ich teda niekoľko, každý budem vypracovať s jednotlivými spravodajcami a každý sa bude sústredovať na jednu konkrétnu oblasť. Rozsah e, pôsobnosti a taktiež prepojenie s ostatnými nástrojmi, vykonávanie týchto e, príkazov, ďalej je tu úloha poskytovateľa služieb, vzťahy e, k prístupným systémom e, tretích krajín, ďalej tu tam sú záruky a opravné prostriedky, vrátanie záruky týkajúce sa ochrany údajov a taktiež vykonávanie tohto príkazu. A chcem vás uistiť, že Európsky parlament jasne chápe, a my taktiež, ja ešte sme spravodajcovia, chápame, že tu frustráciu strany orgánov presadzovania práva, keď chcú údaje, ale ich žiadosť zostane nevypočutá, pretože celý ten proces trvá príliš dlho a tie elektronické dôkazy už nie sú k dispozícii, alebo údaje sú uchovávané mimo územie Európskej únie poskytovateľmi služieb. A taktiež chápeme frustráciu poskytovateľov služieb v EÚ, ktorí majú problémy, pretože je tu súčasne nejednotný právny rámec v súvislosti s požadovanými elektronickými dôkazmi zo strany členských štátov. Napriek tomu Chceme brať vážne vytváranie dobrej legislatívy a rozhodne neudelíme výnimku v rámci tohto návrhu, tak aby sa to potom dostalo pred súdny e, dvor. Rozhodne to berieme vážne a vypracujeme detaľnejšie pracovné dokumenty, ktoré budú obsahovať rôzne detálne aspekty, tak aby sme vypracovali dobrú legislatívu, ktorá bude pomáhať, bude prinášať pridanú hodnotu a taktiež obstojí, pokiaľ sa dostane nejaký mm, dotknutý prípad pred súd. Ďakujeme, Birgit. A teraz poďme k tým spravodajcom a ďalej ďalším kolegom, ktorí sa budú chcieť možno vyjadriť. Kto by sa chcel vyjadriť? Pán Franc, vy ste ten spravodajca za zelených. Môžete a potom Kornelia. Vážený pán predseda, spravodajkyňa, kolegovia, kolegyne, milá Birgi, tvoj pracovný dokument veci správne pomenúva. Je tu veľký počet fundamentálnych otázok, tak ústavnoprávnych, pra, európskej, takisto aj týkajúcich sa európskeho práva, takisto aj čo do povahy trestoprávne, tak ako aj rada a komisia si to žiadajú, tak to nejde. Všeobecné smerovanie z posledného piatku obsahuje iba postup notifikácie, to znamená, že hneď aj keď štát, v ktorom sa takéto dokazové materiály žiadajú, má určité pochybnosti, tak to jednoducho neprinesie odročenie na to, aby sa veci objasnili. A aj tento notifikačný proces je tu iba na tlak viacerých členských štátov, a vlastne v piatok na Rade ministrov pre justíciu e, takmer sa to zablokovalo. Takto sa k tomu nesmie postupovať a preto je veľmi dobré, že tu nech e, sa moc neponáhlame a že teda sa pozeráme na detaily a na veľké otázky a to pokojne a teším sa už teraz na dobrú spoluprácu, pokiaľ ide tento pracovný dokument. Okay, thank you, Mr. Franz. Anyone... Ďakujem pekne. Kornelia, nech sa páči. Kolegovia a kolegyne, keď sa na to pozrieme, eh, tak zistíme, že nemáme harmonizované trestné právo, ako to povedala spravodajkyňa. Takže dá sa to skutočne preskúmať, že do akej miery to je, sa dá dať do, súvis- do súladu tie zmluvy jednotlivé. Pokiaľ ide o tie otázky, ktoré boli bolestivé už opakovane, ja si myslím, že je to veľmi široko koncipované a nedá sa takto ďalej postupovať. A pokiaľ ide o údaje, posun údajov ďalej, ako s tým naložiť, to je takisto niečo, čo prináša sebou veľké množstvo otázok a aj prevádzkovateľia telekomunikácií pokázali už na veľké problémy. A teraz má konkrétna otázka, že či má skutočne význam, aby sme sa takejto téme, tak ako to tu je prednesené, pokračovať ďalej, či by nebolo zmysluplnejšie urobiť to, čo viacerí odborníci opakovane hovorili, že doterajšie opatrenia treba kontrolovať, do akej miery sú dobre, treba ich možno ešte priostriť. To znamená napríklad dohoda o spoločnej pomoci právnej, aby sme sa tomu venovali to sa mi zdá byť oveľa zmysluplnejšie, ako napríklad tento postup spúšťa, takže preto vlastne nie som až tak veľmi presvedčená o tom, čo chce pani spravodajkňa. Sice dobre, že sa snažíme pokračovať ďalej, to je v poriadku, ale ja si myslím, že toto smerovanie nie je správne a nie som si istá, či by sme mali týmto smerovaním pokračovať ďalej, alebo či túto tému jednoducho smieť zo stola. Anyone else? Birgit, do you want to... Um... Birgit, chcete to zosumarizovať? Ako chcete k tomu pristúpiť, pokiaľ ide o ďalšie pracovné dokumenty? Pokiaľ ide o politické závery, ako k tomu chcete pristúpiť? Nie. Ja si myslím, že na dôvažok k tomu, že povedala Kornela, sú tu viaceré obavy, ale z môjho uhla pohľadu myslím si, že na všetkých zasadnutiach nespravodajcích bola jedna dohoda, že vo všeobecnosti samozrejme nemôžeme odhľadať od skutočnosti, že elektronické dôkazy zohrávajú rastúcu úlohu v rámci vyšetrovaní trestoprávnych. Samozrejme, neodhliadli by sme od otlačkov prstov, ak by sa to dalo využívať, takže tento návrh, tak ako ho máme pred sebou, myslím, že niektoré z tých problémov a niektoré z tých obav, aj z, uhla, z pohľadu prokurátorov, a vyšetrovateľovia si myslím, že treba sa pozrieť na existujúce nástroje. Nerozumiem, prečo napríklad poskytovateľia služieb by mali odpovedať v rámci 10 dní, ale úrady majú 4 mesiace na to, aby reagovali. Myslím, že to je takisto niečo, čo sa dá zlepšiť. A na druhej strane súhlasím, že vo vážnych prípadoch, veľmi vážnych prípadoch niekedy je potrebné mať teda aspoň istú mieru informácií na to, aby sme identifikovali skupiny alebo osobu. Takže čo musíme my dosiahnuť, je to, že kde v porovnaní so súčasným rámcom našej legislatívy, <coughs> kde máme to vákum, ktoré treba preklenúť, pretože v súčasnosti tieto nástroje sa zdajú byť jediným nástrojom pre všetko a my musíme byť oveľa konkrétnejší, pretože ak sa napríklad pozriete na definíciu kriminálneho skutku, tak táto sa dá použiť na všetko. Komisia hovorí, že to tak nie je, že ešte stále tu máme ďalšie existujúce nástroje, ale musíme byť precíznejší, pokiaľ ide o zber dôkazov, na akým účelom, koľko dôkazných materiálov sa zbiera, pretože v digitalizovanom svete celý život vlastne závislí od elektronických údajov, takže v podstate elektronické dôkazy. Takže v plnej miere súhlasím, že elektronické dôkazy zohrávajú dôležitú úlohu, ale takisto musíme posilniť naše systémy, musíme takisto krok za krokom zharmonizovať naše pravidlá a naše definície. Takže ja nie som až taká pesimistická, pokiaľ ide o sprecízňovanie dokumentov. Nájdeme e, tie správne dokumenty, ale ako som povedala v úvede, nemôžeme vyriešiť všetky problémy jedným opatrením. Musíme to zobrať vážne. Ja som presvedčená o tom, že nakoniec budeme mať taký návrh, ktorý prinesie výsledky a odpovede, ale nebude zapredávať základné práva a justičné systémy našich členských štátov, ktoré sú odlišné a budú musieť zvážiť viaceré veci. Takže ja sa teším na ďalšiu spoluprácu s tieňovými spravodajcami z ALDE a na záver by som chcela povedať, že my sme sa všetci dohodli na tom, že e-dôkazy sú dôležité, ale takisto sú tu nejaké otázky, ktoré vzýšli zo strany všetkých politických skupín a ja si myslím, že toto takisto zvorazňuje tú potrebu, aby sme ďalej vážne pracovali, nemali by sme sa to iba prehnať pred voľbami, aby sme mali nejaký symbol pred voľbami, že berieme veci vážne. Ja si myslím, že my tu v parlamente sme tými, ktorí berú veci vážne a neprezentujeme tu iba nejaký ďalší prázdny symbol. Ďakujem pekne, Birgit. Ďakujem pekne, kolegovia pokiaľ ide ten ďalší pracovný dokument, vidíme, ako chceš tomu pristúpiť, takže ďakujeme pekne, Birgit. Takže sú to dôležité body, ktoré ste uviedla. Máme už len jeden bod, ktorý môžeme vybaviť veľmi rýchlo. A je to bod 6. Ad hoc delegácia výboru LIBE v júli do e, Washingtonu v dňoch 16. Je nás tu málo, takže môžem to urýchliť. Je to také e, e, bláznivé urobiť to všetko, keď je nás je tu tak málo, ale môžem prejsť rýchlo hlavné body správy. Čiže ad hoc delegácia v Washingtone 19. 16. až 19. júla. Bolo to sprevádzané predsedom e, osobitného výboru pre terorizmus. Myslel som si, že je to e, veľmi silná delegácia e, pre dobre zasadnutie, teda ochrana súkromia, tam je spoločná revízia a uznesenie parlamentu 5. júla, ak si spomínate, čiže bolo to dobre načasované tak týkalo sa to zastrešujúcej dohody USA o e, zákone o ochrane údajov, potom tá celá e, afera okolo Facebooku, e, kybernetický zločin PNR mm, a potom zahraniční bojovníci a ďalšie otázky. Všetko toto sa tam diskutovalo, bolo to robustné zasadnutie, vízový program, reciprocita, kybernetická bezpečnosť, elektronické dôkazy, zákon o klaude a iné zmluvy. Program odrážal misiu, boli tam e, o viacere stretnutia so zainteresovanými stranami, s americkými orgánmi, s mimovládnymi organizáciami, ale teda je tam e, zasadnutie US Privacy Shield, kde to uznesenie bolo brané veľmi vážne. A hoci medzinárodná dohoda, je to medzinárodná dohoda, my tam máme e, špeciálnu rolu, ktorá presahuje rolu parlamentu a e, bolo jasné, že naše uznesenie a naša rola sa brala vážne, aj keď teda aj na zasadnutí v Bielom dome, kde sa zaujímali o to, čo si parlament myslí o e, tomto Privacy Shield. Pokiaľ ide o je to dysfunkčné e, v dvoch ohľadoch. Takže americký systém v niektorých prípadoch tam trvá 3 roky, kým vymenujú e, ľudí, ale po, v rámci situácie Trumpa, keďže on je dysfunkčný ako prezident, tak strašne trvá, e, kým vymenuje ľudí do funkcií, čiže to e, vytvára takú kavkovskú situáciu. No a pokiaľ ide o bezpečnosť, Um, nestretli sme sa s národným e, poradcom pre bezpečnosť, ale uh, dôležité je, že uznesenie uh, parlamentu sa tam bralo vážne. Uh, nebolo to, e, nemalo to choreografiu medzinárodnej dohody, ale myslím si, že z hľadiska otázky e, uľahčenia vízovej povinnosti, e, znovu myslím si, že je to dobrý základ pre, pre kontinuálny nátlak zo strany Libe. Je to frustrujúce, pretože jednoducho je evidentné, že oni poznajú náš názor. Parlament má na to veľmi vyhranený názor. Potom zákon o cloude, e, potom nám boli nastolené otázky o elektronickom dôkaze, e, aby e, americké úrady mali priamy prístup na doklad, údaje uložené v tretich krajinách. Všetky tieto otázky boli nastolené. Znovu myslím si, že to e, bola tá diskusia s americkými orgánmi, veľmi hĺbková diskusia a získali sme veľmi dobrý prístup s americkými orgánmi. Nie je nás tu veľa, čiže zdôrazním len, že si myslím, že Libe s toľkými dobre zorganizovanými e, špecifickými delegačnými zasadnutiami tak toto vytvorilo dobrý precedens. E, dúfam, že e, to bude pokračovať e, v rámci nášho výboru aj v budúcnosti, lebo si myslím, že sme dobrý, urobili dobrý začiatok. Táto transatlantická delegácia tam bola na týždeň a a, takže sme riešili intenzívne všetky naše otázky na žiadosť americkej delegácie v parlamente a na žiadosť amerických orgánov. Čiže nie je to len, že tie otázky sú relevantné, ale aj to, akým, to ako sa zaoberá nimi Libe, tak to, je, to bolo rešpektované. Samozrejme, nezhodli sme sa vo všetkom, ale to je vlastne dobré. A myslím si, že delegácia a teda členovia postupovali veľmi dobre a chcem sa poďakovať personálu a členom predovšetkým za ich usilovnú prácu. Toto eh, bol eh, jedným bolo jedným z, úspechom, z úspechov nášho mandátu, takže eh, bolo to expertíza, pokiaľ ide o americké ustanovenia o údajoch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 lebo ste tam neboli v júli, takže na budúce musíte prísť. Neboli ste tam, lebo ste tak strašne zanepráznení v Nemecku. A boli ste tam, ale na ten predchádzajúci ste neprišli. A na všetkých ste boli. Jeden ste preskočili. You missed the Silicon Valley, that's it. Preskočili ste Silicon Valley. Takže odovzdajte moje poďakovanie ostatným členom a ešte raz ďakujem personálu. Koľko je hodín? Teda, ďakujem všetkým, čo tu čakali. A e, vďaka nášmu sekretariátu Jose Manuelovi a všetkým našim e, kolegom e, toto eh, vlastne eh, sa prekladá do našich eh, ehm, zasadnutí, do našej práce v Japonsku a v Koreji, čiže je to naozaj veľmi dobre vydaraná práca, čiže ďakujem celému sekretariátu LIBE. Mohli by sme byť hrdí na našu prácu, takže ďakujem. Môžete ísť, môžete ísť. Ďakujem veľmi pekne. Oh yeah, and you have to come to the drink tomorrow. There's a drink. Oh, you're coming. Zajtra je drink. To by ste si nechali ujsť. Takže len a to môžete povedať, postupte to ďalej, že máme tam veľa alkoholu.